komunikačnými kanálmi. Ehm, ne, nebola nám jasná vlastne správa. Ehm, teda to, čo bol, hlásil sa vlastne predstaviteľ, ktorý sa chcel vyjadriť v predchádzajúcej správe, pán Kamal, išlo vlastne o zmluvu s Indiou. Ďakujem za slovo, pán predseda. Myslím, že vlastne to nedorozumenie je jasné väčšinou času vlastne trávim v tomto parlamente a hovorím, že nie som pán Karim, ale som Kamal. A možno to vlastne pomýlo. niekto. Niekto povie, že pán Kamal a potom mi to bude hovoriť o Karimovej správe. Chcem sa ospravedlniť za kolegu. A nemôže byť dnes medzi nami kvôli nepredvídaným udalostiam. Takže hovoríme o obchodnej obchodovaní a obchodných vzťahoch s Indiou v oblasti obchodu, služeb a tak ďalej. Čiže čo sa stalo v rámci EPPED, Aldia, EUN? E, pôvodná správa vlastne obsahovala aj viaceré ochranárske klauzuly, ale dôležité je priznať si, že e, India je veľmi významný obchodný partner pre eu. EU aj India začali svoje rokovanie v roku 2007. Hovorilo sa o do, dohode o voľnom obchode, ale v podstate je to preferenčná zmluva, e, zmluva o preferenčných podmienkach obchodu. Cieľom je vlastne vylepšiť prístup na trh a týka sa to aj transparentnosti vo vzťahu k investíciám, ale aj ohľadne Mm, colných záležitostí, vylepšenia podmienok obchodovania a tak ďalej. Voči Indii sa, sa znížili aj príslušné sadzby celé. A, a samozrejme, že sú vlastne v rámci e, e, vzájomných vzťahov rozvinuté aj ďalšie aspekty, kde sa skúma úprava podmienok za účelom zlepšenia plynulosti obchodovania. Myslím však, že by sme mali uznať, že často štát nedokáže poskytnúť tzv. verejné služby a mali by sme uznať, že tu je priestor aj pre neštátnych aktérov. Hlavne vtedy, keď štát ako taký sám nedokáže fungovať alebo nedokáže splniť to, čo je žiadané. Pokiaľ ide o export z EÚ, ten vlastne e, smeruje do Indie z hľadiska 1,5 celkového svojho e, objemu, zatiaľ čo India do Európy vyváža až 9,2 svojho celkového objemu exportu. Takže je tu určitá nevyváženosť situácií. A ďalej treba zvažovať ďalšie aspekty, ktoré sa týkajú spolupráce, napríklad ochrana údajov. Ďalej liberalizácia pohybu kapitálu a tak ďalej. Čiže treba tieto aspekty zohľadniť pre všetkým vo vzťahu ku chudobnejším krajinám. Ďalej je tu veľmi významná stránka ochrany duševného vlastníctva. A myslím, že by sme si mali byť vedomí toho, že príliš mnoho povinností, ktoré sa týkajú verejného zdravia, vlastne to vedie potom aj k ťažkosti vôbec sa dostať e, k liekom v krajinách tretieho sveta alebo v rozvojových krajinách. Ďalej sa tu hovorí o kapitole, ktorá sa týka preferenčných podmienok a hovorí sa tu aj o niektorých environmentálnych e, stránkach, ktoré sú zohľadené v legislatíve je potrebné hľadať určitú rovnováhu medzi obchodnými aspektmi a ekologickými aspektami. Niekedy e, sa dostávame príliš na jednu stranu a vlastne tá rovnováha je porušená. Nechceme predsa ešte ďalej rozširovať tú chudobu, ktorá e, v tých rozvojových krajinách je. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Slovo teraz dostáva komisár Mišel. No, že by som chcel poďakovať Európskom parlamentu za vysoké zapojenie um, do rokovania medzi EU a Indiou. Konkrétne by som chcel poďakovať pánovi Kamalovi za jeho dnešnú prezentáciu, ako aj výboru pre medzinárodný obchod za prácu na tejto problematike výmeny názorov s parlamentom boli skutočne vyčerpávajúce, no a návrh uznesenia sa týka všetkých oblastí dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Indiou. No a myslím, že tie e, pripomienky, ktoré ste vyjadrili, sú relevantné e, k záverečnému zneniu nášho uznesenia. Je dôležité vnímať všeobecný kontext, ako aj komplexnosť strategických vzťahov s Indiou, no a spoločné projekty. To sú tie dve z hlavných iniciatív, ktoré sme nadviazali spolu s Indiou. Sú to praktické príklady, no a je to skutočne veľmi ambiciózna dohoda v voľnom obchode, z ktorej budeme prosperovať obidvaja. Čím ambicioznejšia tá dohoda, tak tým väčší ekonomický pokrok môžu dosiahnuť obidve strany. Nuž a to je jedno z hlavných zistení eh, dohadovej, eh, dopadovej štúdie, eh, ktorú vypracovala nezávislá poradenská firma. Že musíme hm, sa zamýšľať nad budúcimi dohodami o rozvoji, o starostlivo ich e, skúmať. Nož dopadové štúdie e, na túto problematiku sa práve vypracovávajú, tie najaktuálnejšie a budú čoskoro publikované. No a teraz aktuálny stav rokovanie. Od júna 2007 sa uskutočnili, uh, uskutočnilo 6 stretnutí, a posledné v Novom Díli ešte načakajú dve, kde ktoré sa uskutočnia po voľbách v Indii a po voľbách do Európskeho parlamentu. Uznávame, že ešte je pred nami veľmi veľa práce. Budeme sa rozprávať o colných a tarifných podmienkach a rovnako o službách. Máme už finalizované znenie vo viacerých oblastiach, ale vo viacerých nie. Nuž a a komisia sa obráti ešte na spravodajcu a tešíme sa na úzku spoluprácu s parlamentom. Nuž, ďakujem veľmi pekne, nuž a hlasovať sa bude vo štvrtok. Nuž a ospravedlňujem sa pani Baceli za to, že ste museli čakať. Teraz e, si vypočujeme od vás vašu prezentáciu na tému ceny potravín v Európe. Ďakujem veľmi pekne. Nuž, poprvé by som chcela poďakovať všetkým členom nášho